Colleagues, please be seated. We'll start immediately. Kolegyne, kolegovia, pousadzajte sa, lebo za chvíľu začne spoločné vypočutie SEDE a LIBE o implementácii doložky Solidarity. A teraz by som dala slovo predsedovi Libe, pánovi Morášovi, aby nás do problematiky uviedol. Thank you very much and apologies to... Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, prepáčte zálibe, že sme prišli neskôr, pretože sme hlasovali vo výbore. Prepačte. Kolegyne, kolegovia, z hľadiska Libe, ešte raz ďakujem Sede, predsedničke za pozvanie. Hm, zálibe naozaj vás chcem uvítať na tomto vypočutí o implementácii klauzuly Solidarity na spoločnom vypočutí dvoch výborov. Teším sa, že máme čoraz viac spoločných schôdzí s inými výbormi a s e, inými delegáciami. Dnes do obeda sme mali spoločné vypočutie e, s výborom pre obchod, týkal sa obchodnej politiky, obchodných vzťahov. Veľmi nás teší, že teraz máme takúto spoločnú schôdzu zo SEDE. Témy, ktorými sa zaoberáme v parlamente, sú často prierezové a preto musíme upraviť naše pracovné metódy. Naša dnešná téma je dôležitá, doložka solidarity. Ja som sa k nej dostal preto, lebo už pôsobím v parlamente dosť dlho, ale je to vec, ktorú poznajú naši občania relatívne dobre, mimovládne organizácie a ďalší aktéry. Je to článok 222 Lisabonskej zmluvy, Ide o to, aby EÚ a členské štáty mohli spoločne reagovať na núdzové situácie, katastrofy, teroristické útoky a tak ďalej. No a v EÚ čoraz častejšie dochádza k takýmto udalostiam, čiže téma je to mimoriadne dôležitá. 222 Lisabonskej zmluvy má veľmi dlhú históriu a nás to revolučné je to revolučná e, doložka. Išlo o to, aby členské štáty teda primárne riešili na svojom území katastrofy sami, ale v prípade veľkých kríz, či už prírodných alebo človekom spôsobených, to je často e, cezhraničné a prekračujú kapacitu jednej krajiny, že v takomto prípade je potrebná doložka solidarity. No a z toho vlastne sa zrodila táto doložka. 24. júna minulého roka po dlhých diskusiách a rokovaniach Rada prijala rozhodnutie o implementácii tejto doložky Solidarity EU. Kolegovia, teraz nám ide o krátkodobú praktickú implementáciu tejto doložky. Ide o vytvorenie a využívanie teda záverov toho rozhodnutia rády zo 4. júna minulého roka, teda reakcia na úrovni EÚ a posudzovanie hrozieb na úrovni EÚ. Momentálne je to skôr niečo, čo existovalo na papieri. Ak som dobre informovaný, žiadna členka ešte nepožiadala o využitie tejto doložky, ale na to tu máme hosti, aby nás o tom ešte lepšie poinformovali a tiež aký je vzťah medzi dĺžkou solidarity a inými nástrojmi na predvídanie riešenie kríz, ako napríklad koordinačné centrum reakcie na núdzové situácie a či je potrebné nejako ešte našpecifikovať kritéria na spustenie tejto doložky. Kolegyne, kolegovia, je tu viacero otázok, ktoré s tým súvisia. Eh, keďže som však prišiel neskoro, tak to nebudem teraz riešiť. Eh, také mám skúsenosti z vlastného výboru. Eh, čiže veľmi sa teším, že tu máme našich hostí z praxe. Už sme relatívne unavení, čas nás tlačí, čiže snáď by som rovno vrátil slovo spolupredsedajúcej a ne, aby ona povedala zo pár slov na úvod, aby predstavila panelistov. Takže Anna, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za tento úvod. Ja by som tiež nechcela nejako dlho hovoriť. Ja poviem len toľko, že táto doložka je relatívne neznáma. Je to iba rok, odkedy rada prijala svoje rozhodnutie. A vidím, že často sa táto doložka zamieňa s doložkou o spoločnej obrane alebo vzájomnej obrane. Čiže bola by som rada, keby naši panelisti sa k tomu tiež vyjadrili. Máme tu aj tabulky, také porovnávacie, ktoré poukazujú na rozdiely medzi týmito doložkami. Takže kto sú naši panelisti? Predsedníctvo je tu zastúpené pánom Mikucom. Je to predseda skupiny priateľov predsedníctva. Je to štruktúra, ktorá rieši integrovanú politickú reakciu na krízy. Takže prosím, povedzte nám niečo o tejto štruktúre, pretože toto je tiež vec, ktorá nám nie je až tak dobre známa. Ďalej tu je pán Hans Das z komisie z DG Echo. A potom tu máme ešte dvoch ďalších odborníkov, pána Brakeho z Intcen, SVČ a potom tu máme pána Parksa zo Švédskeho inštitútu medzinárodných záležitostí. A teraz rovno dávam slovo pánovi Mikucovi a potom vystúpia ďalší panelisti. Takže pán Mikuc, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Vážení poslanci, poslankyne, dámy a páni. Veľmi sa teším, že môžem vystúpiť na tomto zasadnutí na túto závažnú tému. Viem, že lotiština ide síce do angličtiny, ale ak dovolíte, prešiel by som sám do angličtiny, tak aby sa vám ľahšie sledovalo, čo budem hovoriť. Takže angličtina. Nechcem vás nejako nudiť dlhým opisom obsahu, článku 222 o doložke Solidarity ani o rozhodnutí rady na implementáciu tejto doložky. Rád by som sa dnes skôr zameral na toho, na ten duch, v ktorom sa nesie toto ustanovenie, aké rozhodnutie rady, prečo sa prijali rozhodnutia, aké sa prijali Situácie, ktoré spadajú pod túto doložku, si vyžadujú, aby predtým všetci spolupracovali a tomuto sa budem venovať v závere svojho prejavu. Takže ide o solidaritu, solidaritu medzi členskými krajinami, vyjadrenú prostredníctvom inštitúcií, v takom prípade, že nejaká krajina je terčom teroristického útoku alebo nejakej katastrofy, či už prírodnej alebo ekonomickou činnosťou spôsobenej e, veľkých rozmerov. Čiže ak je naozaj preťažená e, reakcieschopnosť e, takejto krajiny, ktorá je obeťou takéhoto útoku alebo takéto udalosti. Dĺžka solidarity, aby bolo jasné, nenahrádza iný nástroj EÚ, naopak doplňa ho vytváraním synergií a prepájaním všetkých nástrojov, ktoré k dispozícii máme. Dovolte mi, aby som vám v pár vetách opísal, ako sme sa dopracovali k takémuto ustanoveniu. Rozhodnutie o doložke solidarity, tá cesta k nemu nebola jednoduchá. Článok 222 nehovorí za ma najjasnejším jazykom a viacero veci bolo potrebné objasniť, zanalýzovať, vrátanie teda právneho hľadiska. Videli sme, že je potrebný inovatívny prístup a preto Koreper vytvoril osobitnú skupinu priateľov predsedníctva, ktorú momentálne riadím, tak aby sme zabezpečili náležité náležitý prístup k tejto implementácii doložky. Asi po pol roku sme teda skončili svoju prácu a um, rada jednomyselne schválila tento dokument, to spomínané rozhodnutie. Dovolte mi, aby som sa poďakoval Európskemu parlamentu za jeho príspevok. Správa z roku 2012 o spoločnej obrane a solidarite o týchto doložkách. Je tu viacero aspektov, na ktorých sa rada vo svojich záveroch dohodla. Členské štáty súhlasili napríklad na tom, že táto doložka solidarity sa musí využívať iba v extrémnych prípadoch len keď sa vyčerpajú všetky ostatné nástroje. Tiež sme sa dohodli, že je potrebné, aby tu bola koordinácia politická na vyššej úrovni a preto tie implementačné ustanovenia dali rade vedúcu úlohu, pokiaľ ide o spustenie tejto doložky s zachovaním úloh a právomocí európskych inštitúcií. Keď sme to pripravovali, chceli sme, aby sme mali naozaj koherentnú, integrovanú štruktúru systému, aby to naozaj aj teda v praxi fungovalo. Čiže aký bol náš prístup? Chceli sme, aby Rada komisia a SVČ boli tak povediať pod jednou strechou. tak aby sa neuplatňoval nejaký čiastkový prístup, rozdrobený prístup. Je to teda proces, kedy sa rada zapája už v skorej fáze pričom to, čo spadá pod zodpovednosť vysokej predstaviteľky a komisie, toto nie je žiadnym spôsobom blokované a môže to prebiehať paralelne. V praxi to znamená toľko, že v prípade iných krízových sektorálnych nástrojov samozrejme tá prvá reakcia prebehne hneď bez čakania na nejakú aktivitu rady. Rada, a to zdôrazňujem, sa zameria na politickú reakciu to sú aspekty, ktoré spadajú do jej právomoci. Tam, kde ona môže prispieť danou hodnotou. Samozrejme, že komisia, koordinačné centrum a e, núdzová reakcia, toto sú veci, ktoré by sa spustili bez omeškania a kolegovia, panelisti iste na túto tému vystúpia. A integrovaná politická reakcia, krízový mechanizmus rady. Toto je relatívne nová vec, ktorá umožňuje relatívne rýchlo reagovať, teda aby sa aj na politickej úrovni reagovalo na krízy relatívne rýchlo, čo ide ruka v ruke s využitím aj doložky solidarity. Možno sa vám zdá, že je to skôr teoretickej povahy, ale rád by som ilustroval, ako to môže fungovať v praxi, ak sa teda doložka solidarity využije. Predstavte si krízu, situáciu s dopadmi v rôznych sektoroch na krajinu, napríklad výbuch sopky, to sa už stalo na Islande, čo nie je až tak ďaleko, alebo potom teroristické útoky, viacero. Čiže prvá reakcia príde z postihnutej krajiny, reakcia na národnej úrovni. Istá miera solidarity na úrovni EÚ a na zemnej úrovni, k nej už dochádza aj teraz, napríklad mobilizáciou mechanizmu civilnej obrany a podobne, ale ak tie prostriedky, ktoré má krajina k dispozícii, nie sú postačujúce. Príslušná hlava štátu sa môže obratiť na radu o spustenie doložky solidarity. Čiže obadí sa na predsedníckú krajinu, požiada o mobilizáciu prostriedkov EÚ. Tiež sa obráti na predsedu komisie prostredníctvom toho centra reakcie na krízy. Keď sa tá doložka spustí, tak um, sa uplatní istý postup, aký to je ak už nebude teda ten krízový mechanizmus rady aktívny, tak sa spustí. Všetci aktéry eh, v Bruseli a v hlavných mestách budú informovaní, či už mailom alebo SMS. Týka sa to aj komisie a SVČ. Dôjde k vymene informácií. Využijú sa webové platformy určené na takéto účely, ktoré riadi sekretariat rady. A budú informovaní napríklad aj predseda Európskeho parlamentu o takomto spustení tohto mechanizmu. Keby to bola moja krajina, tak by e, náš stály zástupca e, zvolal krizovú schôdku, Komisia SVČ, generálny sekretariát rady, kabinet predsedu Európskej rady, odborníci a ďalší relevantní aktéry by všetci boli pozvaní na takúto schôdzku. V prípade teroristického útoku by tam bol aj koordinátor boja proti terorizmu EÚ. Potom by predsedníctvo ktorého cieľom je byť lepšie informovaný aby sa mohlo byť informované rozhodnutie o ďalšom postupe rády. Takže sa zvolá možno koreper alebo rada. Naozaj sa to môže stať e, v rozmedzi hodín. Napríklad schôdzka ministrov o deň, o dva dní. A dovtedy ale komisia a vysoká predstaviteľka budú príjmať samozrejme rozhodnutia, ktoré spadajú do ich právomoci tak ako to uvádza rozhodnutie rady. Bude sa pripravovať správa o situácii, spoločná, integrovaná, tak aby všetci boli kompletne informovaní o celkovej situácii. Táto správa bude k dispozícii už na ďalší deň, predsedníctvo potom urobí ďalší okrúhly stôl na ďalšie vlnte situácie a takto sa bude pokračovať. Takáto správa o stave a takéto diskusie umožňa využiť synergický efekt a lepšie skoordinovať všetkých aktérov a ich aktivity. Rada potom urobí zasadnutie, deň na to, príjme rozhodnutia, tá platforma, ktorú som spomínal, pod vedením generálneho sekretariátu rady e, funguje, zbiera informácie, dochádza k vymene situácií, e, monitorovaniu e, a tak ďalej. A tento proces sa môže opakovať toľko, koľko je to potrebné. My úzko spolupracujeme v rade na tejto téme, čiže služby rady, ako aj vysoké predstaviteľky sú do tohto zapojené. Ja som vám teda sa pokusil opísať, aký proces by sa spustil, ale nezabudeme na to, že ide o solidaritu v prípade krízy, krízy mm, závažných rozmerov. A v takýchto situáciách musíme dostať očakávania našim občanov. A preto musíme všetci spolupracovať s dodržaním samozrejme príslušných právomoci a zodpovednosti na dosiahnutí spoločného cieľa. Ďakujem, ďakujeme pekne, pán Mikulc. A teraz pán Dás, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička, vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia. Ďakujem za pozvanie. Toto je téma, ktorá naozaj je mimoriadne dôležitá v súčasnom kontexte kedy celosvetovo dochádza čoraz častejšie ku katastrofám, celosvetovo, ale aj v rámci EÚ a preto musíme byť pripravení na čo najlepšiu reakciu. Ja som z Gnadiastva ECHO, teda z Európskej komisie. Zabráme sa humanitárnou pomocou mimo EÚ, ale zaberáme sa aj civilnou obranou v EÚ a mimo nej. mechanizmus civilnej obrany EÚ. Toto je nástroj, ktorý my riadime, funguje už 10-15 rokov a naozaj je to úspešný nástroj, pokiaľ o koordináciu reakcie členských štátov na situácie v EÚ a mimo nej. Dovolte mi, aby som teraz doplnil to, čo povedal Uldis aby som sa na to pozrel z perspektívy DG Echo. Dovolte mi zo pár všeobecných úvah na úvod tomu, čo povedal Uldis. Nezabudeme prosím na to, že táto doložka solidarity, respektíve jej implementácia, že toto nie je vec, ktorá by sa diala izolovanie od vecí, ktoré už existujú. Nástroje už máme na európskej úrovni, niektoré už aj naozaj roky, na reakciu na krízy. A ten prístup, ktorý sa všetko uplatňoval pri príprave tejto doložky a jej implementácie, vychádzame teraz z toho, že budeme stávať na nástrojoch, ktoré už máme. Čiže ide o to, aby sme využili hlavne to, čo už máme a čo vieme, že funguje a doložka solidarity a jej implementácia umožní zlepšenie koordinácie, čiže koordinované využívanie už existujúcich rôznych nástrojov. O toto išlo. Mnohí nám hovorili, že táto doložka nie je dotovaná rozpočtom a že sa uplatnia tie zdroje, ktoré máme. Žiadne nové štruktúry nevznikli Ide o to, aby existujúce štruktúry spolupracovali. O toto ide. Takže táto doložka je novým rámcom na spoluprácu vychádzajúcich rozpočtov, právnych mandátov, inštitucionálnych úloh a nástrojov. Takže na čo ju máme, túto doložku? Evidentne Nejde o bežné záplavy alebo lesné požiary, ktorým dochádza v členských štátoch. Takéto katastrofy, ktoré samozrejme môžu byť zložité, ale tieto rieši bežný mechanizmus civilnej ochrany alebo iné nástroje riadené komisiou. Ide naozaj o vynimočné situácie, situácie, ktorým nepostačuje reakcie schopnosť s využitím všetkých nástrojov na európskej a národnej úrovni. Aldis už e, nejaké príklady uviedol, ja by som nejaké doplnil. Scenáre, ktoré sme my pripravili. Napríklad väzu vybuchne pri Neapole, stále sa to každých 2000 rokov. A keby k tomu došlo zajtra, celý Neapol by bol zničený, a naozaj milióny osôb by sa museli presunúť. Čo samozrejme bude nad rámec reakcie schopnosti akékoľvek krajiny a tiež to bude nad rámec nástrojov, ktoré máme zvedci na európskej úrovni, čiže budú potrebné ďalšie zdroje, ďalšia podpora. Alebo teroristický útok, na nejakú chemickú fabriku, napríklad niečo typu Černobyl, teda jadrová kontaminácia znova spôsobí presuny obrovskej populácie. Môže sa to udiať v rámci EÚ, ale ten pôvod môže byť aj za hranicou EÚ. Teroristický útok napríklad, ktorý bude mať dopady na Európsku úniu. No a z definície tejto vynimočnej situácie za každým budú zahrňať rôznych aktérov naprieč viacerými sektormi. To sú situácie, ktoré nezvládne žiaden nástroj alebo orgán sám. Za každým bude potrebná horizontálna spolupráca, sieťovanie, koordinácia viacerých aktérov na úrovni členských štátov, ale aj na úrovni európskej tretie krajiny, partnery, medzinárodné organizácie, aktéry neštátneho charakteru, sociálne médiá napríklad budú zapojené a budú mať obrovský význam v tejto súvislosti. Čiže čo urobíme? Ako pomôže doložka Solidarity v takomto prípade? No prvom sa pozrieme na to, čo máme, celý ten arzenál, ktorý máme, využijeme, zmobilizujeme, civilná ochrana, ale aj našie, naše ďalšie nástroje, nielen DG Echo, ale aj DG Sante, potom DG Home, v prípade terorizmu, SVČ a tak ďalej. Úloha komisie teda bude primárne spočívať v tom, aby sa naozaj koordinovane využívali všetky nástroje, ktoré k tej dispozícii máme. Ale to zrejme nebude postačovať. Čiže rozhodnutie rady špecificky povoluje Európskej komisii, aby vyhodnotila, či existujúce nástroje stačia na zvládnutie situácie a ak nie, aby komisia navrhla dodatočné opatrenia v súlade s bežnou ústavnou úpravou, teda napríklad spolupráca s vysokou predstaviteľkou a podobne. aké opatrenia by to mohli byť, napríklad urýchlenie povolovania nových liekov napríklad. Novelizácia existujúcej legislatívy snáď taká anekdota pri Fukushime v Japonsku, keď e, Japonsko to muselo riešiť za prvých 6 týždňov museli zmeniť 150 národných zákonov Takže si viete predstaviť, ak chcete vyriešiť, vyriešiť tú legislatívnu stránku, čo všetko treba zmeniť. Takže si viete predstaviť, ako to vyzerá v takejto situácii. Očividne Európsky parlament bude možno musieť sa zapojiť, kedykoľvek to súvisí s legislatívou. Takže všetci budeme musieť reagovať na situáciu a spolupracovať. Európska eh, centrum eh, alebo koordinačné centrum pre reakciu na eh, katastrofické situácie je, bude vlastne presne tým úzlom, kde sa budú tieto informácie zhromažďovať. So pár slov k tomuto centru. Neviem, či ste vlastne navštívili toto centrum. A ak e, nie, tak vlastne toto centrum ERCC v rámci DG Echo e, je vám otvorené. Veľmi vám to odporúčam. Možno by sme mohli zorganizovať v určitej fáze v oboch, e, pre obe ba výbory prehliadku tých, tohto centra. Je to veľmi transparentné centrum kríz, nie je to nejaký zabezpečený bunker, ale je to vlastne miesto, kde ľudia sa môžu počas kríz e, stretnúť. Je tam veľa e, disponibilných e, kancelárskych priestorov, čo je zriedka v Bruseli. Ľudia sa v, počas krízy môžu tu stretnúť a spolupracovať s nami, vymieňať informácie, koordinovať a tak ďalej. Toto ERCC je vlastne centrálnou koordinačnou jednotkou pre uh, mechanizmy civilnej obrany. Je to tiež podporná platforma pre humanitárnu pomoc a postupne sa rozvíja do, na krízovú platformu pre tie uh, servisy, uh, ktoré nemajú ten, túto zložku. Je to horizontálny faktor. V prípade so, doložky o so, solidarite budeme uh, kontaktným bodom počas 24 hodín každého dňa, reagujúc eh, eh, a všetky, všetky eh, komunikácie s predsedom komisie pôjdu cez toto centrum, takže my budeme neustále, non-stop fungovať. A to tiež znamená, že budeme zohrávať úlohu pri rozvoji analýz a správ. Znie to všetko veľmi zložito, ale je to vlastne relatívne jednoduché ja to poznám za posledných 10 e, rokov činnosti e, s, e, s naliehavými stavmi. Všetky tie informácie prichádzajú zvonka. Mnohé si, informácie sa ukážu byť nesprávnymi. Je tu množstvo informácií, ktoré si odporujú. Integrovaná situácia znamená pokus na európskej úrovni štrukturovať tieto informácie a zabezpečiť, aby sme mali tie najrelevantnejšie informácie pre tých, ktorí majú neskôr rozhodovať, aby mali ucelený obraz tej krízovej situácie. Je to výzva, pretože e, to prichádza z viacerých zdrojov, členských krajín a organizácií. Sídla, tých, zdroje týchto informácií môže byť na rôznych úrovniach vlád. Je to proste všade a Výzva je, aby tieto informácie boli spracovateľné, použiteľné každým. Podľa mňa veľmi e, e, stručne toľko bolo z mojej strany. Len ešte snad jedno slovo k tomu, čo treba urobiť teraz. Rozhodnutie rady je tu. Rozhodnutie nikto zatiaľ nenapadol, ale to sa môže veľmi rýchlo zmeniť, ak sa niečo veľké udeje zajtra môže niekto zajtra aplikovať túto doložku. Takže hlavné posolstvo pre nás všetkých je teraz, že sa treba pripraviť, treba sa zapojiť do e, mnohých aktivít, pripravenosti, musíme robiť e, školenia pre všetkých zainteresovaných, musíme spolupracovať pri vytvorení procedúr a štandardov a musíme to robiť na všetkých úrovniach, na úrovni členských krajín, nie som si istý, či všetky členské krajiny vlastne identifikovali na úrovni členských krajín tie správne postupy, ak bude potrebné, aby mohli použiť tú ložku a tiež, aby mohli efektívne reagovať na e, použitie tej doložky niekým iným, pretože toľko rôznych e, inštancií je zapojených v rámci komisie a EAS musíme e, tu viac sa pripravať a tu môžete rátať s našou plnou podporou. Ďakujem. Ďakujeme pánu Dasovi. Verím, že oba sekretariaty e, zvážia možnosť e, návštevy e, generálneho riaditeľstva ECHO a vašeho centra, neviem presne tú skratku, Teraz poprosím pána Nilsa Brakeho, aby sa ujal slova. Vážení poslanci, eh, vážení hostia, snad krátko najprv pohovorím o tom, čo is je. Je to strategický úzol eh, pre zhromažďovanie informácií. Je našou úlohou vytvárať strategické analýzy a správy pre rôznych eh, rozhodujúcich predstaviteľov v EÚ. My e, nespracovávame osobné údaje, my nepoužívame e, e informácie od tretich štátov. E, Komisia je našim klientom, rada, členské krajiny a rôzne e, časti ESVČ. My sme vlastne integrálnou časťou ESVČ. Naše správy vychádzajú z dobrovoľných príspevkov členských krajín. My teda nemáme právomoc získavať sami informácie. E, tu nemám na mysli e, e, otvorené zdrojové informácie, ktoré sú otvorené všetky. Nerobíme výmenu z informácií s tretími krajinami. Keď sa pozrieme na články o doložke o solidarite, tak treba tu vymedziť trošku dopad. Táto doložka pre rozhodnutí rady sa obmedzila na e, veci, ktoré sa dejú v EÚ alebo v blízkych oblastiach EÚ. My v INTCEN e, ako e, časť ESVČ e, sa zaoberáme strategickými situáciami mimo EÚ. V našej organizácii je sekcia, ktorá sa zaoberá hrozbami v EÚ to je boj proti terorizmu. Treba zdôrazniť to oddelenie boja proti terorizmu, kde sú situačné, kde sa vytvárajú situačné posúdenia hrozieb, strategické informácie. Nezaoberáme sa samotným bojom proti terorizmu, ani e, prevenciou alebo e, reakciami po útokoch. Čo však my môžeme vytvárať, je množstvo e, posúdení relevantných hrozieb a trez, e, trendov v oblasti terorizmu. Zaoberáme sa hlavne islamistickou hrozbou pre Európu, ale nielen tým. Je tu rôzno množstvo tém, tieto správy posudzujú strategické trendy a témy, ale tiež takisto poskytujeme aktuálne posúdenia udalostí, ktoré sú spojené s teroristickými hrozbami, z toho vyplýva, že sa e, angažujeme dvoma spôsobmi. Na jednej strane sme aktívni v tom, čo by som nazval e, článok 2, e, odsek 4, teda tu sa robí posúdenie na úrovni Európskej rady, kde, ako sa hovorí v rozhodnutí rady k doložke o solidarite, tu sa zapájajú rôzne inštitúcie, využívajú sa existujúce mechanizmy a jeden z nich je je práve e, INTSEN cez ESVČ. Môžeme prispieť, vieme prispieť k posudzovaniu týchto rizik pre, pre Európsku radu. Po druhé, ak doložka o solidarite sa vlastne aplikuje pre teroristické hrozby v Európe, môžeme prispieť k e, e, analýze situácie a, a vytvoriť ad hoc správy buď pre komisiu alebo pre radu, alebo v členských krajinách. A zase na strategickej úrovni. Neriešime vlastný e, boj e, proti terorizmu. Nezúčastňujeme sa. Veľmi rýchle zhrnutie, pretože určite zaujímavejšie sa s vami, e, si s vami vymeniť názory. Mám tu množstvo materiálov, ktoré podrobnejšie vysvetľujú e, vám relevantné informácie. Podrobne je naša úloha e, vysvetlená v odpovediach na parlamentné otázky. My sme jedinou existujúcou inštitúciou, e, inštitučným úzlom pre zhromažďovanie informácií. Všetky ostatné služby sú multilaterálneho charakteru medzi službami. My spájame skúsenosti z mnohých služieb, ktoré spolupracujú v našej organizácii, aby sa vytvorili posúdenia, situačné posúdenia na vysokej úrovni. Tieto e, sú e, čiastočne e, otvoreným zdrojom, čiastočne ide o bezpečnostné služby členských krajín a spolu s, s vojenskými zložkami, keď je to potrebné, vytvárame integrovanú formu posudzovania hrozieb. Ak máte ďalšie otázky, veľmi rád zodpoviem, ak bude to treba. Ďakujem. Ďakujem. Chcem vám pripomenúť, že už sme tu mali prezentáciu e, tejto doložky. E, vtedy e, sme hovorili s pánom Michalisom. Chcete ešte prispieť aj dnes? Ďakujem za priestor, len aby som doplnil, hoci som už bol prezentoval doložku o solidarite skôr e, v iných formátoch. Rád by som stručne pohovoril o úlohe e, vonkšej služby e, pre problematiku doložky o solidarite, ako už povedal NILS sme e, integrálnou súčasťou SVČ. Viete, že doložka pravdepodobne sa využije v prípadoch kríz, ktoré sú interné a na vlastnom území členských krajín ich zasahujú, ale e, táto charakteristika interný, externý nie je vždy tak jasná, ako by sme to chceli. Takže kedykoľvek je to potrebné či relevantné, vysoká predstaviteľka a ESVČ budú pokračovať príjmaním potrebných e, iniciatív a podporov v oblastiach kompetencie vysokej predstaviteľky. Ako náhle sa po, vyžiada táto doložka, vysoká predstaviteľka využije všetky potrebné krohy, aby identifikovala relevantné nástroje únie, ktoré najlepšie môžu prispieť k vyriešeniu krízy sem patrí identifikácia e, vojenských kapacít, ktoré môžu pomôcť e, v reakcii na krízu, podpora e, vojenských personálu, Napríklad v prípade prírodných katastrof vojenské zložky môžu podporiť civilnú obranu. Takisto vytvoríme pravidelné integrované správy a analýzy, aby sme podporili rozhodovanie na politickej úrovni v Rade. SVČ poskytne takéto informácie, e, ktoré zbiera napríklad INCEN, tiež na základe informácií z našich e, sietí delegácií a misií e, zahraničnej politiky z celého sveta. To všetko bude koordinovať kontaktný bod pre ESVČ v prípade solida- doložky o solidarite krátko tiež spomeniem, že vysoká predstaviteľka má právo iniciatívy predkladať návrhy v prípade žiadania vojenských e, kapacít nad rámec existujúcich dojednaní e, o občianskej e, obrane, keď sa to bude žiadať. Mechanizmus doložky nemá implikácie na obranu, to znamená, ak reakcia na takúto krízu by si vyžadovala akcie spoločnej bezpečnej politiky, v prípade, že akcia príjme, e, rada príjme príslušné rozhodnutie. Tu by bolo požadované jednomyselnosť, tak ako to definujú zmluvy. A tiež by som rád zdôraznil, že tieto, toto rozhodnutie o doložke je e, je tu článok 42.7 dohody o Európskej únie, ktorý sa použije. Ďakujem vám za e, tieto e, za možnosť poskytnúť tieto podrobnosti. Teraz pohovorí pán Parks zo Švedského inštitútu medzinárodných e, vzťahov. Ďakujem veľmi pekne. Uh trošku sa pozriem na budúcnosť, ak smiem, a položím si otázku, či to ložka o solidarite sa eh, je vhodná pri výzvach, ktoré EÚ momentálne má. Moje posolstvo je vlastne eh, zhrnujúco to, že eh, civilná obrana v Európe a jej koordinácia a spolupráca je vždy, vždy v súlade s medzinárodným vývojom, tak ako to bolo E, studenej e, vojne, kde na špecifické e, hrozby, jadrové hrozby reagovali jednotlivé krajiny. Interkonektivita bol základný problém. Tu sa menili, menili tie reakcie. Vidíme tu takú vlastne tendenciu k civilnej no, obrannej forme riešenia, zameranie na E, neštátnych, e, neštátne hrozby, to znamená terorizmus, e, občianská civilná obrana, ktorá bude dobre uspôsobená globalizácii. Otázka znie, či to bude primerané výzvam, ktoré teraz máme, viac nepriateľsky naklonených entít okolo nás, úspornými opatreniami v kombinácii. Tiež by som rád Eh, spomenul tri asi najspornejšie body. Eh, prvé je tematický rozsah, potom geografický eh, kepole pôsobnosti a potom také slovo automaticizmus. To znamená, ako automaticky veci sa použijú. Takže prvej je tematické pole pôsobnosti doložky o solidarite. Už tak Prvá otázka je vzťah e, s problematikou obra, obrany, všeobecná solidarita pri agresii, článok 2.2 e, implementujúceho vykonávacích e, predpisov je o tom, že nie sú tu obranné implikácie. Dva články 2.2.2, doložka o solidarite a článok 42.7 o vzájomnej obrane sú veľmi prepojené a článok 222 pôvodne bol zamýšľaný ako moderná forma reakcie na teritoriálne výzvy v čase, keď klasické teritoriálne formy e, obrany sa stali e, nerelevantnými, e, teda obrana proti rôznym katastrofám a terorizmu. Toto, tieto hranice sa tu veľmi, veľmi teraz zahmlili, hybridné formy vojny, teroristické e, organizácie a aktéry a súčasne sú tu dobre známe e, politické implikácie v rámci 42 e, jednotlivé nové koncepty znamenajú, že nie je ľahké spustiť 42.7, ale skôr 2.2.2. To sú také vlastne postmoderné situácie okolo 222 a nie je to už celkom jasné. Podľa mňa 222 sa čoraz častejšie bude narázať na nové výzvy, ktoré možno eh, eh, doteraz tu neboli. Článok 222 nie je tu len na to, aby sme reagovali na neteritoriálne výzvy, ako, ako eh, sú migračné toky. Máme tu oddelené povinnosti zo zmluv pokiaľ ide o krízy so zásobovaním, ďalej energetické zásobovanie, ďalší článok o azylovej solidarite a tak ďalej, ale myslím si, že veci ako migrácia, energetika sa stávajú čoraz viac teritoriálne svojou povahou, pretože sú tu redistribučné mechanizmy ako dublinský mechanizmus, pretože je tu nedostatok prepojenia medzi členskými kaminami a tiež kvôli kríze susedstve EÚ. E, východ a juh majú naozaj teritoriálne výzvy. Neustále sa to bude dostávať čoraz centrálnejšie do programu a tiež problém s tematickým záberom, otázka e, e, veľkosti, rozsahu, škály ako e, problém e, otázka subsidiarity, kedy sa e, implikuje doložka, takže kríza znamená, že je to čosi veľké a ďalší článok hovorí o tom, že členské krajiny už musia vyčerpať svoje, najprv svoje vlastné zdroje. Je to teda veľmi široké, veľká, širšia multisektorálna výzva čo budeme čoraz častejšie vidieť v členských krajinách, bude návrat špecifických hrozieb, ktoré sú e, vlastné členským krajinám, ale ich zahocujú teda tie veľké cezhraničné výzvy. Neznamená, že sú to výzvy, ktoré e, nevyhnutne prídu, budú to veľmi špecifické hrozby veľkého rozsahu. Toto sú tie, myslím, tie tri výzvy, keď je tematický záber. Pokiaľ ide o geografický záber, a to je taký ten veľký druhý sporný blok aspektov. Náraz takých tých výhľad ex, e, mimoteritoriálnych e, aspektov zvládania kríz, implementovacie, teda vykonávacie rozhodnutia sa zameriavajú na teritoriálne a interné dimenzie EÚ. Boli tu však i mimoteritoriálne aspekty, ktoré pri rokovaniach e, neboli prebrané Prvom z nich je e, e, otázka konzulátov v zahraničí a tiež pokusy sú tu zapojiť tam i problém napríklad e, lodí pod európskymi vlajkami, ktoré sú cieľmi pirátstva alebo únosy lietadiel. To sú tie vykonávacie problematiky. Where the solidarity clause Takže to sú ďalšie územné rozmery, kde môže tá dĺžka o byť výhodná. Myslím si, že to je mimoriadne relevantné v rámci riadenia medzinárodnej krízy a činností, ktoré Únia v tomto poli, na tomto poli vykonáva. Sú tu taktiež e, kontaktné miesta, ktoré sú aktívne za hranicami. Druhá vec, ktorá sa týka geografického rozsahu, EU začína mať reputáciu ako exporter krízy, takže keď hovoríme o doložke solidarity, tak máme po porade na mysli katastrofy, ktoré sa odhrali na území EÚ. No na nešťastie ako EÚ máme reputáciu ako niekto, kto krízy vytvára. Či už je to preto, ako sa za, čím sa zaoberá Európska agentúra e pre námorné záležitosti, že sa venuje skôr migrantom než napríklad e, ropným katastrofám a tak ďalej. A napríklad aj v tomto vykonávacom som rozhodnutie definícia teroristického útoku, ktorá je postavená na rámcom rozhodnutí rady o terorizme, čo v tejto chvíli sa mení kvôli problému zahraničných bojovníkov, v EÚ, ktorá opäť vyváža krízu, čiže to je ďalšia, ďalší externý rozmer. No a, ďal, a tretí problém je, že môžeme čeliť kvôli so, doložkou sledrite väčšej miere politizácie, kde rozdiel medzi európskou interno, interným a externým rozmerom bude viditeľnejší. Čiže v rámci tohto mechanizmu sa môžu niektoré úžasnej strany cítiť vylúčené. A ešte veľmi stručne k tretej eh, otázke, ktorá sa týka automatickosti dĺžky o solidarity. Ako, nakoľko automaticky budú tie systémy fungovať? A tu sa samozrejme tiež politické stanoviska v rámci podložky rozdielu v prvom rade medzi unijným úniou úrovňou a členskými štátmi vidno, a to je veľmi typické, keď sa EÚ snaží byť tým mozgom, ktorý robí analýzu, z, z, pozháňa zdroje a členské štáty nakoniec veci vykonávajú. Ale to je možno skôr téma na diskusiu. Chcel som však upozorniť na napätie medzi členskými štátmi. To je taktiež ďalšia vec, ktorá rozdeluje. Vidím, že zvíhate obočie, takže tu prestanem, ak som hovoril pridlho, tak už sa odmočím. Áno, ďakujem, pán Perks. Nie je tu nejaký obrovský počet žiadostí o slovo, ale nejaké tu predsa len sú. Chcela by som otvoriť diskusiu tým, že požiadam panelistov a najmä zástupcov európskych inštitúcií, aby sa vyjadrili napríklad o pripravenosti európskych služieb v prípade, E, otázky e, solidarity doložky. Doložky o solidarite, pardon. nakoľko sú služby schopné reagovať, je to len čosi e, hypotetické, alebo by to prebehlo hladko, to je jedna vec. A teraz by som chcela sa opýtať, či aj kolegovia majú otázky. Pani Gomez, potom pani Lozing. Ja by som prvú otázku chcela položiť pánu Dasovi. Ako hodnotíte akčný plán CBRN? My sme to zhodnotili a zistili sme, že verzia, ktorú vypracovala rada, bola dosť slabá. Bolo to v roku 2010 a podľa mňa sa to odtedy neposilnilo. Samozrejme, toto je relevantné, keď hovoríme o hodnotení hrozieb. Vy aj pán Brak ste hovorili o ekokrizovom centre, avšak ja vidím, že tých centier je stále viac. Máme DG Eco, Sanko, Home, Indii sú dva, dve centrá. Prosím, vysvetlite mi, či nám to pomáha naozaj konať spoločne a najmä v rámci SVČ. Prečo máme dve? Vy ste sám povedali, že aj vy e, pracujete s informáciami z otvorených zdrojov na vaše strategické úvahy či hodnotenia. Naozaj nechápem, ako by toto mohlo pomôcť, ale, ale že je to toho tak veľa, ale vy mi to možno vysvetlíte. A teraz dve otázky, možno na pána Parksa alebo ktokoľvek z vás, pokiaľ bude chcieť e, sa vyjadriť. Hovorili ste o napätí, ktoré vznikajú v rámci dohod, doložky o solidarite, čiže napätie medzi členskými štátmi a komisiou. Hovorili ste o hybridnej vojne. Viete si predstaviť situáciu, kedy by členský štát mohol jednu z doložiek využiť? keby napríklad Taliansko požiadalo o solidaritu v prípade napríklad migrantov e, plynúcich z Líbie. Nehovorím, že tá Líbia je nejaká hrozba, ale to som požila ako príklad. Pani Lozing, ďakujem. Prvá otázka ide pánovi Parksovi, jemu vyslovne, lebo ste sa zobrali tou tematickou oblasťou a mne konkrétne ide o vojenský rozmer, teda vojenský personál a vojenské prostriedky. Článok 222 explicitne hovorí o tom, že vojenské prostriedky v prípade človekom spôsobenej katastrofy sa využijú. Čiže katastrofa spôsobená človekom. To sa tu spomínalo už viackrát, takže mňa sa Mňa zaujímajú špecificky tie vojenské prostriedky a odkedy ten článok poznám a študujem ho, snažím sa pochopiť, aké katastrofy by to mohli byť tie človekom spôsobené. A už roky si kladiem otázku, či takáto vágna definícia môže sa rozšíriť napríklad aj na sociálne nepokoje, napríklad mm, nejaké št- nejaký štrajk, takéto hnutie, naozaj veľmi rozšírené. A otázka na pána Mikuca, tiež e, podobného duchu. E, napríklad aj e, keď vzniknú nejaké nepokoje, je to tiež zahrnuté a môže sa využiť na takéto účely integrovaná policajná zložka, teda keď sú nejaké sociálne protesty, nejaké nepokoje. Bolo by to možné? Ďakujem to intervene, but, and I think the rest of the Libe Myslím si, že už tu nie sú kolegovia z Libe. Okrem Kamelie. Kamelia, máte otázku? Viete, na Libe sme mali naozaj náročný deň. Bolo to naozaj ťažké a teraz tu riešime katastrofy. Anna, chceš položiť ďalšiu otázku? Áno, ten výbor je naozaj najväčší, pokiaľ ide o legislatívne záležitosti. Je to naozaj ťažké. Anna už má strach položiť ďalšiu otázku. Nie, Klod, tie otázky, ktoré by som bola položila, ja už položila kolegyňa, takže nie je treba. Sir Buchner, please. E, ich musste... Pán Buchner, nech sa páči. Prepačte, ja som musel miestnosť opustiť. Dúfam, že ste ešte neodpovedali na to, čo sa chcem spýtať. Moja prvá otázka vyslovene sa hovorí, že nejde o obranné záležitosti. To znamená, prečo potom Európsky parlament nie je v plnej miere zapojený, prečo nemôžeme byť v spolurozhodovaní, keď ide o interné otázky. A druhá otázka nadvezuje na otázku pani Lusing. V 3a sa uvádza, závažný dopad na, potom sú tam jednotlivé veci menované a potom property. To znamená, veľké sociálne protesty by istotne mali vplyv na majetok property. Čiže to podľa mňa otvára cestu zneužívaniu. Obávam sa, mm, aby ste to nepochopili zle, e, nemyslím zneužívanie pokiaľ ide o súčasné obsadenie miest, ale ide o legislatívu, ktorá by mala byť naozaj odolná e, voči zmenám a aj voči zneužívaniu. A ešte ďalšia otázka. V prípade takýchto nasadení EÚ tam neplatí právo národné, ale európske. Teda charta základných práv EÚ, ktorá je často slabšia. A táto znova v článku 52a poukazuje 52.3 odkazuje na Európsky dohovor pre ľudské správa a tam sa v 2.2c uvádza, že v prípade nejakých nepokojov je možné usmrti, usmrtiť, ak je to naozaj nevyhnutné. Čiže tu otvárame cestu v rámci nevojenskej operácie a to môže zachádzať naozaj veľmi ďaleko. A ešte posledná otázka. Táto doložka solidarity tá sa môže použiť iba v prípade, že vláda príslušnej krajiny o to požiada. Ale potom, tak ako sme to vypočuli, potom podľa textu legislatívy vplyv na tie kroky tej krajine už neprislúcha. My sme si vypočuli, že to centrum je veľmi otvorené v praxi, to môže vyzerať inak, ale čisto vychádzajúc z textu, ktorý tu máme, z textu návrhu, ktorý tu máme, nemusí byť umožnený tej krajine vplyv. Takže tu príslušná vláda členskej krajiny sa pozbavuje takýchto, takýchto možností. Čiže toto sú moje otázky, poprosím odpovede. Thank you, Ďakujem. Len niektoré z otázok boli namierené na špecifických panelistov, takže by som vás všetkých pánov chcela požiadať, aby ste odpovedali na otázky podľa poradia. Pán Moraes ešte. Je toto posledné kolo? Môžeme mať aj druhé kolo, ale myslím, že to nebude nutné. Ja nechcem, aby sme mali druhé kolo, len... Rečníci hovoria dvaja naraz. Libe ne, samozrejme nechce druhé kolo, všetci chceme ísť domov. Ja by som len chcel položiť e, otázku za kolegov, ktorí tu neboli za Libe a my jeme taktiež, e, riešime otázku bezpečnosti a, a naši kolegovia sa o tieto otázky zaujímajú. Kornelia je tu, Anna je tu. No a jedna z vecí, ktorá vyplýva z programu pre bezpečnosti je ohrozenie, pardon, hodnotenie rizika a chcel by som sa opýtať na túto vec, ktorá by určite zaujímala mojich kolegov. Máme dojem, že naozaj nedochádza k tomu, že by bolo vypracované jedno komplexné hodnotenie rizika. To by nám pomohlo pri vypracovávaní programu pre bezpečnosť. Pre kolegov, ktorí nie sú z Libe, je tu uznesenie, v ktorom sa navrhuje minimálne ročné hodnotenie e, rizika bezpečnosti v EÚ. Takže pokiaľ by ste na toto mi vedeli odpovedať, bol by som rád, pretože pri návrhu tohto uznesenia sme toto riešili. Či existuje nejaké ročné hodnotenie rizika zo strany rady, to by nám naozaj pomohlo. Takže páni, nech sa páči, môžete začať odpovedať. Ďakujem za slovo aj za vaše otázky. Začnem s tou prvou. Interaktivita medzi dĺžkou solidarite a tzv. mechanizmom pre krízu, mechanizmus rady pre krízu. Hlavný rozdiel je v tom, že dĺžka o salitorite sa zameriava dovnútra a možno o ňu žiadať v prípade, kedy je členský štát veľmi postihnutý a kapacita na reakciu nie je dostatočná. A IPCR, čiže mechanizmus Rady pre krízu, skôr predstavuje platformu či možnosť reakcie, rýchle reakcie na politickej úrovni EÚ na krízu bez ohľadu na to, či je táto v rámci EÚ alebo za jej hranicami. A preto mechanizmus IPCR pomáha aj v rámci, tak povediať, štrukturovanej reakcie, do ktorej je zaangažovaná aj doložka o solidarite. Čiže pokiaľ je, je použitá doložka o solidarite, tak je automaticky použitý aj mechanizmus rady zo strany predsedníctva. Pokiaľ ide o zaangažovanosť Európskeho parlamentu, v rozhodnutí rady, keď sme hovorili o tom, ako by to rozhodnutie rady malo vyzerať. Aký je najlepší spôsob na vykonávanie doložky o solidarite a aké by mali byť najvhodnejšie postupy. Pokúsili sme sa samozrejme dopracovať ku kompromisu medzi radou, komisiou a vysokou predstaviteľkou, čo nebolo jednoduché. Avšak to neznamená, že je z toho parlament vylúčený. V žiadnom prípade. To, že predsedníctvo informuje predsedu Európskeho parlamentu, nie je len zo zdvorilosti. Chcem zdôrazniť, že v takýchto situáciách samozrejme musíme spolupracovať v duchu solidarity. Parlament tak učinil aj v prípade iných kríz. Prispel politickou váhou aj finančnými zdrojmi na to, aby zmiernil dopady eh, kríz. Čiže my samozrejme rátame aj s vašou pomocou. Bola tu jedna zaujímavá otázka týkajúca sa hybridných hrozieb a možnosti využitia doložky o solidarite či vzájomnej obrane. To bola naozaj zaujímavá otázka. Pokiaľ ide o doložku o solidarite, podľa mňa sa uplatňuje e, časť prevencie v prípade teroristických útokov, útokov či ďalších ľuďmi spôsobených katastrof. Čiže vtedy je to reakcia na tieto katastrofy. Pokiaľ ide o hybridné hrozby, tak tam by malo dojsť k ďalšej hĺbkovej analýze. Ale ako som hovoril, tá otázka je veľmi zaujímavá. Pokiaľ ide o hodnotenie rizika, na to ste sa pýtali vy, pán predseda, v tejto chvíli môžem odpovedať takto budem citovať rozhodnutie rady, je to absolútne na rade. Čiže pokiaľ oni, pokiaľ šéfovia štátov a vlád sa rozhodnú, že hodnotenie a analýza špecifické rizika je potrebná, tak potom vydajú takéto usmernenie a potom samozrejme všetky zúčastnené strany sa stretnú a pristúpia k takémuto hodnoteniu týkajúc sa, ktoré sa bude týkať toho špecifického ohrozenia. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Das. Ďakujem. Ja mám len niekoľko pripomienok. Najprv vaša vlastná otázka, či sme pripravení, nakoľko sme pripravení. Myslím, že sa toho urobilo veľa. Získali sme veľa skúseností za posledných pár rokov vďaka rôznym nástrojom, napríklad pokiaľ ide o otázku civilnej obrany, tak každý rok organizujeme a financujeme viacero vzdelávacích kurzov pre členské štáty, školíme ich. Nedávno sme sa zaangažovali tiež do viacfázového programu pre prípravu s kolegami z DG Home. To boli naozaj veľké vzdelávacie programy, volajú sa RETE, riešia napríklad otázku um, rukojemníkov. Čiže to už sú prvé kroky, ktoré sa venujú príprave. Môžeme sa na to pozrieť z hľadiska, ako sa, ako sa na to dá uspôsobiť doložka o solidarite, ale súhlasím s tým, že sa toho dá urobiť viac a to je výzva, ktorá pred nami stojí na nadchádzajúce roky. Musíme do toho viac investovať, lepšie sa pripravovať a musíme zabezpečiť, aby táto ložka o solidarite reálne fungovala. A to nie sú veci, e, pri ktorých sa dá počas katastrofy e, improvizovať. Tam je veľmi dôležité byť pripravený. Improvizácia jednoducho nefunguje. To nie je možné. Avšak riadenie katastrof funguje, pokiaľ máme naplánované scenáre a potrebujeme vopred vedieť, kto čím môže prispieť, v ktorej fáze katastrofy, čo sú priority, čo treba robiť na prvom mieste a tak ďalej. Takže plánovanie a pripravenosť sú naozaj kľúčové. No a veľmi stručne ešte zareagujem na otázku pani Gomez. Mm, nebudem sa púšťať do hodnotenia akčného plánu, CB, plánu CBNR, avšak súhlasím s tým, že môžeme toho robiť oveľa viac, keď ide o prípravu e, na e, katastrofce PNR. Pokiaľ ide o otázku civilnej obrany, tak teraz vyvíjame e, program na, reak- na, na reakciu v núdzových situáciách. Tam členské štáty sa budú môcť zosiť rôznych typov zodpovednosti v rámci spoločných operácií. CBRN je oblasť, kde naozaj sa tomuto musíme venovať. V dnešných dňoch e, politických a finančných kontaktov naozaj nedáva zmysel, aby jednotlivé členské štáty investovali do tých istých kapacít reakcie. Musíme sa špecializovať v rámci Európy a musíme sa ubezpečiť, že vyvinieme špecifické typy e, kapacít na reakciu a že investovať budeme na základe riadnych analýz rizik a pozrieme sa na tie oblasti, kde sa členské štáty môžu doplňať. Čiže naozaj dá sa toho robiť oveľa viac e, pri riešení týchto rizik práve v oblasti prípravy. Taktiež ešte vyvíjame tzv. nárazníkové kapacity, čiže kapacity na reakciu, kde, ktoré nepotrebujete veľmi často, avšak ktoré na, na, napriek tomu potrebujete. Nie je tu žiadne e, hospodárske dôvodnenie, ktoré by zabranilo investícii do týchto síce malopravdepodobných, ale mimoriadne dôležitých e, kapacít v 28 členských štátoch bolo by oveľa rozumnejšie, úspornejšie investovať do nejakých spojených e, snách. No a ešte na koniec e, chcem hovoriť o multiplikácii centier. Hovoríte o niečom, čo je veľmi dôležité. Ale chcem to uviezť na pravú mieru. V komisii sú dnes tri skutočné krízové centra RCC, čo je koordinačné centrum pre núdzové situácie, potom je to generálne ďalstvo ECO, potom krízové centrum DG, generálne ďalstvo HOME, ktoré sa špecificky venuje teroristickým hrozbám a hrozbám či krízam, ktoré majú dočinenia s vnútrom. To sú naozaj iné typy kríz než RCC. A potom je tu generálne ďalstvo SANTE, ktoré sa venuje krízam v Mm, v oblasti zdravotníctva. Neliši sa to od situácií v jednotlivých členských štátoch, taktiež na rovni členských štátov majú rôzne e, orgány, rôzne centra, v rámci ktorých e, organizujú e, reakcie. Či už sú to hasiči, alebo každé jedno ministerstvo zahraničných vecí majú vlastné krizové centra, čiže táto koexistencia nemusí byť nutne problém a je to naopak istá vý... pokiaľ sú tieto krízové oblasti blízko k centru vývoja politiky a kedy špecialisti riadia krízu. To umožňuje, aby krízové centra boli veľmi blízko, na, úzko napojené na politické politiky, na rozvoj politiky v tom, ktorom sektore. Takže už bolo všetko povedané. Myslím si, že EU sa naozaj maximálne snaží dosiahnuť maximálnu synergiu medzi dlhými sektormi. Pokúšame sa vyvinúť e, koordinačné centrum pre reakcie na núdzové e, situácie, čo by bolo tak akési centrálne krizové centrum RCC, teraz e, spracoval memorandum o porozumení, so všetkými službami komisie, kde poskytujeme e, e, veľké množstvo horizontálnych služieb, čiže či už sú to satelitné obrázky, koordinácia a tak ďalej. Takže naozaj sa snažíme e, niektoré tieto funkcie, ktoré sú napojené na krízu, prepojiť v rámci ERCC. Taktiež máme systém Argus, prostredníctvom ktorého koordinujeme vstupy všetkých jednotlivých služieb komisie počas krízy a tam opäť ERCC bude hlavnou platformou, ktorá bude podporovať koordináciu prostredníctvom mm, programu Argus. Takže myslím si, že sme na dobrej ceste k racionalizácii a myslím, že tá organizácia sa naozaj zlepšuje. A teraz pán Brake, nech sa páči. Ďakujem, nejaké veci by som na úvod objasnil. Insen sa vynostilo Sitsen Sicene bola analýza a Situation Room, teda už riešenie. A teraz máme INCEN, kde ide hlavne o tú analýzu. A potom máme Situation Room, teda reakciu, o tom hovoril tam kolega, a to je druhá zložka. My robíme tú analýzu a Situation Room robí potom reakciu, reportovanie a tak ďalej. Pokiaľ ide o otvorený zdroj to je vec, ktorá je neoficiálne známa, teda, že viacero správ využíva open source, otvorený zdroj. To je najrychlejšia forma toho, ako sa dostať k informáciám. Intelligence to je tá neskoršia fáza. Čiže televízia a iné zdroje a tak ďalej to sú tie správy a potom sa robí analýza. Takže áno, otvorený zdroj, open source je v roku 2015 dôležitým prvkom strategickej analýzy. Je tu viacero otázok týkajúcich sa hybridnej vojny. Napríklad útok na IT systém si viem predstaviť. Sme závislí od informačných technológií, Čiže či už to je terorizmus alebo hybridná vojna, to je otázka definície, ale ak nejaký veľký systém IT v jednej alebo viacej krajinách bude napadnutý, tedy by sa mohla spustiť doložka solidarity. Vojenský personál, národné právo a tak ďalej. No, tuším to dobre nechápete. Klauzula solidarity vôbec nemá prednosť pred národným právom. Nie, vždy príslušná krajina môže požiadať o túto doložku. Nikomu to nemôžeme nanútiť. To je prvá vec. Druhá vec, EU ostatné krajiny môžu podporiť tú krajinu, ale nemôžu jej nič nanúcovať. Nič nemôžu nanúcovať proti vôli príslušnej krajiny. A po tretie, akékoľvek krajiny, e, aktivity v tejto krajine musia vychádzať z národného práva príslušnej krajiny nie sme USA, kde máme 51 systémov a potom federálny systém, ktorý vyžujú federálne agentúry. Nie, my sme EÚ, kde neexistuje federálny systém. My federálnu policiu nemáme a preto nemôžeme mať ani Európsku FBI, pretože nemáme federálny systém súdov, nemáme procesné právo, nemáme ani trestné právo federálne. Nemáme európskych policajtov ani armád, ktorú sme mohli poslať či už sú to hasiči alebo akákoľvek núdzová služba, za každým budú musieť pôsobiť v príslušnej krajine, vychádzajúc z národného práva tejto krajiny. Áno, možno bude potrebná ďalšia harmonizácia, overenie právnych prekážok. Jasné. ...150 zákon, ktoré je potrebné zmeniť môžete použiť napríklad e, hasičské vozidla z krajiny A v krajine B, ak sú tam nejaké technické padlatele. Čiže tu možno sú nejaké úlohy pred nami, možno bilaterálne dohody, ktoré by umožnili využitie takýchto zariadení občianskej obrany v inej krajine. Uvediem príklad. Napríklad policajné zložky pri futbalovom zápase v inej krajine. Existujú medzinárodné dohody, podľa ktorých sa takíto policajti správajú. Napríklad nemecký policajt v Holandsku ide podľa holandského práva. Nemôže fungovať podľa nemeckého práva. Nemáme žiadnu európsku armádu, ktorá by to mohla celé prevziať. Vojenský personál, čo môže robiť? ten text bol pripravovaný v situácii, kde možno nebol vojenský personál, ale boli zariadenia, napríklad chemické, biologické útoky. Pri takýchto sa používa takéto zariadenie, využíva ho armáda. Toto je to, čo sa presúva cez hranične. Čiže nejde o celé armády, ide o to zariadenie. A pokiaľ ide o to výročné vyhodnocovanie hrozieb, to je politická otázka. Poviem len toľko, že máme takéto vyhodnocovania, napríklad organizovaný zločin, boj proti terorizmu, koordinátor robí vlastné vyhodnotenie, vyhodnotenie kombinovaných hrozieb, či to urobiť alebo nie, to je politická otázka. My ako INCEN sme ochotní prispieť takémuto vyhodnocovaniu, keď to bude treba. Ďakujeme pekne. A teraz pán Parks, nech sa páči. Ďakujem. Dve veci. Pani Lozing sa pýtala nejaké veci. Doplním to, čo povedal pán Brake. Implementačné rozhodnutie by malo byť takou poiskou proti tomu, aby sa každá krajina vydala svojou cestou. Teda takto, že predtým, než sa využíva tá doložka, musí krajina vyčerpať všetky svoje vnútorné zdroje. Čiže členské štáty musia byť ochotná takúto solidaritu preukázať. Čiže ak máte nejakého suseda, ktorý nezvláda sociálne nepokoje, Grécko, Portugalsko a tak ďalej, tak e, môžete vy vyzvať tú krajinu, aby vás vyzvala na pomoc pri riešení tej krízy. Čiže členská krajina musí formálne požiadať o pomoc, ale politicky naozaj táto krajina môže byť pod tlakom inej krajiny, a takto zažiadať o spustenie doložky. Takže to by som nevylúčil. Využitie vojenských zdrojov, nebol by som, rád by som bol alarmistom, ale rozlišovanie medzi tým, čo je civilné a čo je vojenské, to už nie je také jasné. A my stále máme pocit, že vojenské zdroje sa civilizujú, ale toto sa možno zmení a dôjde znova k takéto remilitarizácii. Musíme si to uvedomiť, že takáto možnosť môže nastať a to sa môže napríklad zmeniť e, napríklad vytvorením ozbrojených zložiek spoločných európskych. Čiže nechcem byť ešte raz alarmista, malovať čerta na stenu, ale môže sa to stať. Pani Gomez sa pýtala na tú hybridnú vojnu. Je možnosť hybridného útoku na EÚ? Aká je pravdepodobnosť? To sú politické otázky, nielen právne. Či, či to nejaká krajina spustí alebo nie, to je politickej povahy. Čiže politické analýzy e, sa e, neustále e, dejú aj v iných krajinách, ako podkopať súdržnosť EÚ. Čiže do akej miery doložka solidarity môže byť provokáciou v tomto zmysle a zdrojom e, neistoty v istom zmysle, že by to vyvolalo hybridný útok. Mm, toto je jedna z možností, ale čo zopakujem, nechcem malovať čerta na stenu. Ďakujem pekne. Myslím si, že vystalo na za mnoho otázok súvisiacich e, s doložkou ako solidarity, tak aj vzájomnej obrany a myslím si, že všetko, alebo mnohé z toho súvisí s politickou vôľou v členských krajinách, to je podľa mňa evidentné. A toto vypočutie nemôžeme vnímať ako nejakú akademickú, právnickú diskusiu, musíme zohľadňať aj tú politickú dimenziu tohto celého. Pán spolupredseda, chcete sa aj vy vyjadriť? Ja by som sa chcel poďakovať vám, výboru SEDE. E. Dnes ráno, ako som spomínal, sme mali iné spoločné vypočutie z INTA a naozaj to veľmi užitočné pre náš výbor. Mám tu sa iba dvoch kolegov z nášho výboru, naozaj odvážnych, ktorí aj vystúpili, ale čas je náš nepriateľ. Vždy je otázka toho, čo fyzicky zvládneme, koľko zasadnutí môžeme navštíviť. Určite by tu kolegovia chceli byť aj ďalší, ale bohužiaľ to nevyšlo. Toto je dôležitá téma, ale naozaj fyzické naše schopnosti sú obmedzené. Dúfam, že to chápete. A to sú naozaj veci, ktoré považujem veľmi dôležité. Takže napriek tomu, že nás tu nebolo veľa, ďakujem pekne. Máme o to veľký záujem a radi by sme pokračovali tejto spolupráci. Takže ešte raz ďakujeme za prizvanie. Ďakujem pekne. Týmto uzatvárame toto verejné vypočutie. Dovolte mi, aby som sa naozaj poďakovala všetkým panelistom za ich príspevky. Dovolte mi, aby som členom SED pripomenula zlá správa, že zajtra pokračujeme, začíname 10.30. A skončíme zajtra po obede asi o podobnom čase, ale malo by to byť zaujímavé. Výmena názorov s komisárkou Bienkovskou spolu s ďalšími dvomi výbormi. Takže ďakujem.